So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. A dobrý deň, kolegovia, kolegyne. Poprosil by som vás, aby ste sa usadili. Schönen guten Morgen allerseits, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobré ráno, kolegovia a kolegyne. Dúfam, že všetci tu v miestnosti vrátane tlmočníkov a tlmočníčok strávili prekrásne letné prázdniny a zdraví prišli späť do Bruselu a keď sa pozriem takto na vás, tak vidím, že niektorí ešte stále nedorazili. Dúfam, že teda do 9.30 sa vám podarí prísť medzi nás, pokým začneme s hlasovaním. Otváram teda zasadnutie na dnešok a pozrime sa na program. Chcel by som oznámiť, že ale musím teraz nájsť moje podklady. Eh, máme tu dvoch nových kolegov, ktorých chcem privítať ako nástupníkov, zástupcov. Takže tu máme Žonari Kavada a Steve Prioris. Prioris, ospravedlňuje sa rečník. Dúfam teda, že som to správne vyslovil, hovorí pán predseda. Prepačte, podarí sa mi to, ja to nacvičím. S tými menami je to vždy trochu, trochu komplikované. Pokiaľ ide o dnešné zasadnutie, tak máme všetky jazykové kombinácie s výnimkou malčtiny, chorváčtiny a gelštiny, teda írštiny. A to je teda z mojej strany, pokiaľ ide tieto informácie. Všetko. Po druhé, mali sme uskutočnil sa dialog medzi výborom komisiou OSN, pokiaľ ide o implementáciu dohovoru o práv osôb s postihnutím a na tomto podujatí sa 27. a 28. augusta zúčastnil kolega Koza a kolega nás bude informovať o diskusiách, ktoré na tomto stretnutí prebiehali. Nech sa páči. Ďakujem pekne, hovorí pán Koša. Ide o dosť vážnu tému a chcel by som teda začať so skutočnosťami. Máme dohovor ohľadne osôb s postihnutím a Európska únia je jedným zo signatárov a ide tu o niečo mimoriadné. Nemáme jednu jedinú krajinu ako signatára, ale máme tu celú skupinu krajín aj medzinárodných organizácií, ktoré sú signatármi a Máme tu aj orgán, ktorý priebežne monitoruje, ako tento dohovor je aplikovaný a Európska únia bola takisto e, zaangažovaná a skontrolovaná. Takže dohodli sme sa, že sa vytvorí rámec, pokiaľ ide o verifikáciu a implementáciu tejto, tohto dohovoru. Máme tri európske parlamentné výbory, ktoré participujú na tejto práci a náš výbor je teda tým gestorským výborom a som zodpovedný za to. A od, mimo nášho výboru ešte je to LIBE a PETI, ktoré takisto participujú na tomto projekte. Začali sme naše práce už v apríli a ja som cestoval do Ženevy v apríli na to, aby som sa zúčastnil na dialogu. A tento dialóg vysvetľuje, že čo, ako bude ten rámec vyzerať a teraz v auguste 27. a 28. vlastne Európska komisia predstavila svoj pohľad na vec a Európska komisia vlastne vyslala určitý dotazník do európskych krajín a potom vlastne na základe takto získaných informácií, ktoré zobrala do Ženevy, takýmto spôsobom zastupovala prosím som, týchto odpovedí Európsku úniu. Výbor pre zamestnanosť MP bude potrebovať ešte v budúcnosti pracovať na tom, aby sa prijali finálne závery. E, tieto sa príjmu ešte v inom výbore a my budeme musieť zreagovať na to, čo sa príjme v tomto ďalšom výbore a ja by som teda e, mal pár návrhov ohľadne toho, pokiaľ ide o legislatívnu prácu, pokiaľ ide o spoluprácu a prácu na ostatných dokumentoch. Najprv by som teda uviedol tie úsporné opatrenia, ktoré sa týkali práve finančnej krízy, potom štrukturálne fondy a využívanie štrukturálnych fondov. Toto sú teda vlastne otázky, ohľadne ktorých sme dostali my otázky. A potom sú tu ešte ďalšie otázky, ktoré sa týkajú toho, že ako európska legislatíva bude podporovať implementáciu do uh, E, prístupu, pretože ako viete, pred 4 rokmi táto komisia slúbila, že predloží na stôl nový návrh ohľadne legislatívy, pokiaľ ide o dostupnosť. A potom tu takisto ešte boli ďalšie otázky týkajúce sa právnych právneho zastúpenia ľudí, ktorí vlastne majú nevýhodnenia alebo postihnutie, či už ide napríklad o nejakú obmedzenia, pokiaľ ide o voľby a tak ďalej, ako vlastne Európska únia chce postupovať, ako pomôže týmto ľuďom, sa týka aj materskej dovolenky, rozvojová politika a iné otázky. A teraz už k tomu, čo sa týka nás, tento rámec je vlastne takým nezávislým mechanizmom, ktorý overuje kontroly a kontroluje našu prácu. Európska komisia vlastne je členom tohto rámcu a ja som si uvedomil, že vlastne komisia v Ženeve, ten výbor v, komi- v Ženeve nás istotne bude kritizovať na základe týchto zistení, Reprezentujúc teda Európsky parlament, sme tu hovorili aj o uznesení, ktoré bolo prijaté v máji v plenárke a bolo to pozitívny, bol to veľmi pozitívny krok. Myslím si, že moji kolegovia už istotne vedia, že tu eh, na jeseň má ďalšiu správu, ktorá bude napísaná ohľadne implementácie tohto OSN dohovoru a vlastne tu sa poukazuje na to, že teda náš výbor EMPL je veľmi angažovaný, pokiaľ ide o túto problematiku a chcel by som vám ešte pripomenúť nasledovné. V septembri sme mali zriadenú sieť e, v Európskom parlamente, kde máme vlastne 9 výborov, ktoré zasielajú členov do tejto siete, do tejto skupiny a myslím, že vyprodukujeme kvalitatívnu prácu. Ďakujem pekne za slovo, že som vás mohol informovať. Ďakujem pekne, pán kolega. To bolo veľmi kompaktné a informatívne. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o bod číslo 3, Európska sieť služieb zamestnanosti, prístup pracovníkom k službám v oblasti mobility a ďalšia integrácia pracovných trhov. A k tomu môžem povedať toľko, že 23. júna sme prijali správu kolegu Beckera a medzičasom vlastne už prebehli rozhovory Máme takisto aj pridelený e, rokovací mandát pre rokovania s komisiou a radou a máme, mali sme prvé stretnutie 15. júla, ktoré vlastne prebehlo úspešne a už sme tam e, rokovali o tých prvých e, bodoch. Ja v mojich poznámkach mám uvedené, že bolo, boli dosiahnuté určité konkrétne uh, výsledky. Nechcem povedať všetko k tomu. Pán kolega Becker má možnosť 10 minút sa vyjadriť, aby sme potom stihli naše rokovanie. Nech sa páči, pán kolega, máte slovo. Ďakujem pekne. Teším sa za to, že e, po dlhom čase máme na predsedníckej stoličke práve vás. To ma skutočne teší, je to veľmi, e, ma to osobne teší a treba povedať, že v súčasnosti tento proces bol veľmi úspešný, ale na začiatku sme teda mali ten druhý trialog a začal sa, dohodli sme sa na takom postupe, že vlastne tie články eh, dáme do popredia až, na, až úvodné ustanovenia, až potom sa budeme o nich baviť a podarilo sa nám teda zaznamenať veľký pokrok, predovšetkým pokiaľ ide o otázku, že ako vlastne má byť zriadené toto zosietenie, táto európska sieť, pretože sú tu komplexné štruktúry Európske koordinačné centrum, Národné koordinačné centrum, takisto má byť v jednotlivých štátoch. Je tu takisto otázka preferovanej úlohy verejných služieb pre zamestnanosť. A takisto je tu ešte aj stále otázka, pokiaľ ide o súkromných ponúkateľov, poskytovateľov, mimovládnych organizácií a to vlastne všetko prispieva do tej komplexnosti tejto diskusie. Ale momentálne sa nachádzame teda v takom bode už, že sa nám podarilo nájsť kompromis, pokiaľ ide o formulácie, ktoré sme prepracovali a potom tu ešte máme ďalší aspekt, ktorý vlastne pre nás je veľmi dôležitý a vlastne znamená e, to, že musíme etablovať práve úlohu sociálnych partnerov, to je takisto, to takisto nie je v rozpore s tým, čo chceme. Ide tu skôr o také technické otázky, takže myslíme si, že vlastne krok po kroku sa nám podarí postupovať tak, ako sme sa dohodli vo výbore. Doposiaľ nemáme nejaké žiadne veľké problémy, prekážky vo výhľade a dôležité je, aby sme udržali túto pozitívnu, konštruktívnu atmosféru zo strany rady aj komisie Nejde tu o to, aby sme tu mali nejaké emocionálne e, problémy, ktoré by sme museli zvládať a treba si uvedomiť, že máme suverénnu predsedničku, pani Úrsko, ktorá doposiaľ robila veľmi dobre, sekretariat, to, tým sa chcem takisto poďakovať, Barbara a ostatní, to je veľmi neoceniteľná pomoc, ktorú nám poskytujú. Mario zasa z právnej služby je veľmi účinný. E, a efektívny, ale treba takisto sa poďakovať našim tieňovým spravodajcom a ich spolupracovníkom. Tu skutočne tá spolupráca prebieha veľmi dobre. Treba povedať, že som sa nikdy nenudil, ale chcem sa poďakovať, pretože skutočne to všetko dobre prebiehalo. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Beke, to sa všetko veľmi dobre počúva, teším sa tomu a takže máme v týchto rokovaniach ďalší pokrok, ktorý sme zaznamenali. A teraz sme trošku predbehli čas pretože hlasovanie začne až 9.30, takže príliš som trochu e, dupol na plyn a teraz musíme hneď aj dať krátku pauzu a istotne máte možno, toto jednoducho využite na to, aby ste sa porozprávali o vašich dovolenkách, ktoré ste strávili v lete.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 Takže, milé kolegyne, kolegovia, teraz prejdeme k hlasovaniu o rozpočte, minimálne tej časti, ktorú ako výbor na celkovom rozpočte máme kompetencie, čo máme teda zhodnotiť máme 94 pozmeňujúcich návrhov a začneme o nich hlasovať. Takže najskôr pozmeňujúci návrh 6238. To je za. Ďakujem pekne, kto je proti. A tým to bolo zamietnuté. Teraz 62, 32. Za proti, zdržali sa a bolo to prijaté. 6239 za, proti a to bolo zamietnuté. 6245 proti a to bolo prijaté. 6200 za, proti a bolo to prijaté. Dobre, takže overíme si to, overíme si pozmeňujúci návrh 62.00. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené. 17, Antrag ist... Takže to bolo prijaté. Teraz prechádzam na pozmeňujúci návrh 62, 46 za, proti, Dobre, takže Áno, ale ja som povedal 62, 46. No, som povedal správne. Dobre, takže ešte raz. 62, 46 za, proti. No, bolo to zamietnuté. Teraz 62, 40 za, proti. To bolo prijaté. teraz 62,01 za, proti a bolo to prijaté. Teraz 62,02 za, proti, zdržali sa a bolo to prijaté. Teraz 62,33 za, proti a je prijatý. 62-42 za, proti a bolo to zamietnuté. 62-43 za, proti a to si overíme. 62, 43. 62, 43. Hlasovali všetci. Bol prijatý. Teraz 62, 48 za, proti a bolo to zamietnuté. Teraz 62, 49 za, proti bolo to jedno, jednoznačne zamietnuté. Teraz pozmeňujúci návrh 6234 za, proti, bol prijatý. 6250 za, proti, to bolo jednoznačne zamietnuté. 6203 za, proti, mm, bol prijatý. Tým 62,51 je bezpredmetný a 62,52 tiež. Teraz 62,35 za, proti, a bolo to prijaté. 62,53 a 62,54. O nich budeme hlasovať spoločne. Kto je za? Proti? Oba boli zamietnuté. Dobre, tak overíme si to. Overíme si 62,53 a 62,54. Bitte, Ines Zuba. Nech sa páči. Ja by som chcel len povedať, že máme tu jednu poslankyňu, ktorá nemá svoju hlasovaciu kartičku, takže prosím, Započítajte to z GUE NGL. Okay, wir, wir beobachten das, wir bitten dann um... No, budeme to sledovať, no a preto vás žiadame o jasný signál rukou, aby sme to mohli spočítať. Dobre, SAD má o jedného poslanca naviac vo hlasovaní. Kto sa dobrovoľne zdá hlasovania? Musíte si to rozhodnúť. Jutna, du hast einen Spieler zu viel auf dem Platz. Okay, jetzt sind wir okay. Dobre. Ešte nejaké komplikácie máme vyriešiť. Dobre. Dobre, tak teraz už je to v poriadku. Takže výsledok je taký, že to bolo prijaté 62,53 a 62,54. A teraz 62,55 za, proti. Aha, takže ten je bezpredmetný. A teraz 62, 56 Kto je za? Proti? A bolo to zamietnuté. Teraz 62.05 za, proti a bolo to zamietnuté. A teraz 62.57 za, proti aj to bolo zamietnuté. Teda 62,58 za, proti. To si overíme. 62,58 si overíme. Pre S&D Za SAD o jedného poslanca viac hlasuje. Dobre, teraz to sedí. 62. Takže 62,58 bol prijatý. A teraz 62. 60 za. Proti. Zdržali sa prijatý. 62, 60, pomienky, kto je za, proti. A bolo to prijaté. Teraz 62, 62 za, proti. To nebolo úplne jasné, takže si to overíme. 62, 62 si overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasovali všetci a bolo to prijaté. Teda teraz 62 07 za proti No to je náročné. Takže si to tiež skontrolujeme. 6207 si overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasovali všetci. výsledok je taký, že to bolo zamietnuté. A teraz 62, 63 za, proti, bolo to jednoznačne zamietnuté, a teraz 62, 64 za, proti, bolo to tiež zamietnuté, 62, 64, remarks za, proti, bolo to prijaté, 62, 65, Uh-huh. takže 62, 65 za, proti, bolo to prijaté. 62-66 za. Proti. Zamietnutý. 62-67 za. Proti. Aj to bolo zamietnuté. 62-67 za. Proti Tiež to bolo zamietnuté 62, 68 za, proti, prijatý, 62, 69 za, proti, prijatý, 62, 70, to je to isté. No, nemusíme hlasovať, keďže je identický, takže 62,71 za,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 Takže na hlasovacom zozname sa objavila chybička 6271 by mal mať pripomienku takú istú ako 6270, čiže 6271 je bezpredmetný e, pri prijatí pozmeňujúceho návrhu 6269 a 6270. Dobre. Takže sme si to vyjasnili. Takže predsa budeme hlasovať o pozmeňujúceho návrhu 6272 za proti. A to si overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasovali všetci. Zase, že áno. A bolo to prijaté pomere hlasov 49. A teraz 62.08 za proti, bolo to prijaté. 300 overiť nie. Okay, dann sind wir bei 72. A teraz 62, 77 za, proti, Bolo to prijaté. 62, 78 za, proti. Ten bol tiež prijatý. A teraz 62, 79 za, proti. A myslím, že to bolo prijaté. A teraz 62, 10 za, proti, bolo to zamietnuté, 62,80 za, proti, bol zamietnutý, ale to si overíme, 62,80 si overíme v elektronickom hlasovaní, hlasovali všetci, ďakujem pekne, a bolo to zamietnuté. teda 11 za, proti, zdržali zamietnutý, 62.81 za, proti, zamietnutý, 62, 12 za, proti, aj ten bol zamietnutý, 62, 82 za, proti. To si overíme. Mám ale abgestimmt? Hlasovali všetci. A bolo to zamietnuté. 62.13 za, proti zamietnutý. 62, 83 za, proti, bol prijatý. Teraz 62, 84, najskôr čísla za, proti, zamietnutý, 62,84 poznámky za, proti, ten bol tiež zamietnutý, a overíme si 62,84 poznámky. Hlasovali všetci. A bolo to zamietnuté. teda 62,85 za. Proti. Bol zamietnutý. 62,15 za. Proti. Zamietnutý. 62,16 za. Proti. Bolo to prijaté. 62-17 za, proti, to si overíme, 62-17, 17 si overíme. No, das war doch eindeutig. Na, no, jednoznačne to bolo prijaté. A preto vás požiadam, aby ste viditeľne zdvíhali ruky. So, 62. Takže 62, 86 za, proti. Myslím, že to bolo zamietnuté. 62, 18 za, proti, to nech to overíme, 62.18. Jednoznačne to bolo zamietnuté. Ak ideme, ideme rýchlo a nebudem vidieť tie ruky, tak nebudeme, nebudem presne vidieť, kto je za, kto je proti, ale môžeme to skúsiť. Dobre. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Mne sa páči, že to idete veľmi dôkladne, ale myslím, že keď tie naši koordinátori za S a D myslím tie dve veľké skupiny, keď eh, hlasujú rovnako, tak je pomerne jednoznačné, aký je výsledok. Ja myslím, že postupujete veľmi dôsledne, ale keď v budúcnosti nás bude čakať veľa hlasovaní, veľa pozmeňujúcich návrhov, a tak nám to bude trvať asi príliš dlho. Takže môžete ísť kľudne rýchlejšie, nie je to príliš rýchlo. Áno, ďakujem pekne. Ja si to beriem k srdcu, ale zaručujem vám, že mi ísť rýchlejšie. 62,87 za, proti zamietnutý 62, 19 za, proti, zamietnutý 62, 20 za, proti, zamietnutý 62, 21 za, proti, to je tiež trochu komplikované, to si overíme, 62, 21 Ďakujem. Hlasovali všetci. Hm. Bolo to tesne zamietnuté. Aj keď ten hlas sa pripočítame, máme rovnosť hlasov, takže je to zamietnuté. 62,22 za, proti Situácia je podobná, tiež to overíme. 22 v elektronickom hlasovaní. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A no, opätovne to bolo zamietnuté. Aha, takže ešte jeden hlas musíme pripočítať, takže to bolo prijaté. 62-22 bol prijatý, pomerne hlasov 24 25. A teraz sa dostávame ku kompromisnému návrhu. Kompromis 62,95 za, proti, bolo to prijaté. Teraz 62,24 za, proti, prijatý, teraz zamietnutý, pardon, 62,25 za, proti, myslím, že to bolo prijaté, chcete si to overiť, dobre, to si overíme, 62,25 si overíme, hlasovali všetci, a bolo to zamietnuté. 62, 26 za, proti, zamietnutý, 62, 27 za, proti, aj to bolo zamietnuté, 62, 89 za, proti, prijatý, 62-28 za. Takže pardon, ten je bezpredmetný. Kompromis 62-94 za. Proti. Prijatý 62-91 za. Proti bol prijatý. 62.30 za. Proti. Prijatý. 62. 92. Čísla za. Proti. Zamietnutý. 62, 92 poznámky za. Proti zamietnutý. 62-31 za, proti, prijatý. 62-93 za, proti. A bolo to prijaté, takže záverečné hlasovanie k pozmeňovacím návrhom nie je. No a Odovzdáme to gestorskému výboru, tak ako sme to dnes odhlasovali. No a tým sme sa pre dnes dostali na koniec programu tohto výboru. Ďakujem všetkým, ktorí, ktorí sa zúčastnili. Nasledujúca schôdza bude 15. septembra od 9. do 12.30 a od 15.00 do 18.30. Želám vám ešte pekný deň. No.